predseda, ešte raz vám chcem poďakovať za vaše milé slova, ďakujem aj kolegyňam, kolegom a tiež komisii. Všetko najlepšie, milý Kurt. Kolegovia, tu ukončím diskusiu a hlasovanie bude zajtra 12.30. Ďalším bodom na dnešnom programe je ústna otázka na komisiu, pokiaľ ide o e, justičnú prípravu a ide, e, dotýka sa to výboru pre občianske slobody. Chcem dať slovo pánovi Zvievkovi na 2,5 minúty. Przewodniczący, szanowna pani komisarz. Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka. Vo výbore pre právne otázky je dosť bežné, že skúmame mnoho právnych návrhov týkajúcich sa um, medzinárodného práva, obchodného práva, skúmame ten právny základ a som si vedomý, keď tieto návrhy sa stávajú vlastne záväznými záväzným uplatniteľným právom, tak vlastne v tom prípade sudcovia potrebujú mať naozaj veľmi dobré vedomosti nielen tej svojej vlastnej legislatívy, ale potrebujú aj veľmi dobre poznať legislatívu ostatných krajín. A preto sme diskutovali v rámci nášho výboru aj s pánom Berlingom eh, o odbornej príprave, o doplnkovej odbornej príprave pre súdnych zamostnancov, pretože vlastne to sú tí ľudia, ktorí musia implementovať tieto ustanovania. Sú situácie, v ktorých je potrebná, eh, táto príprava, tieto vedomosti a sú to vlastne situácie, ktoré sa týkajú všetkých nás. E, ustanovenia sa e, menia veľmi často a to znamená, že sudcovia a ďalší e, vykonávateľia zákonov musia o týchto zmenách vedieť. Preto odborná príprava by sa mala týkať vlastne celého justičného systému. Musíme si byť vedomí celého existujúceho problému a naozaj táto odborná príprava je nevyhnutná. V tejto otázke s, aj s pánom Aguilarom by sme chceli vyjadriť naše obavy, respektíve Chceli by sme sa vyjadriť aj k tomuto zámeru, ambicioznému zámeru poskytnúť od takúto odbornú doplnkovú prípravu aspoň polovici súdnych pracovníkov do roku 2020 a chceli by sme vedieť, aké možné platformy sú zvažované, do akej miery by mohol byť zapojený aj parlament v tejto dôležitej úlohe v štokholmskom programe sa hovorilo tiež aj o potrebe eh, podporiť takýto typ vzdelávania. Eh, otázka odborného vzdelávania je jedna z najdôležitejších ale ak chceme mať efektívnu spoluprácu, musíme hovoriť spoločným jazykom. A to znamená, že potrebujeme takúto doplnkovú prípravu a špecializované programy na našich univerzitách. Eh, ďakujem, pán predseda, ako povedal pán kolega Cievka aj eh, spolu s pánom Leneom, eh, by sme chceli vlastne vytvoriť akúsi debatu o odbornej príprave, doplnkovej príprave právnikov a predovšetkým teda aj sudcov a um, prokurátorov, ktorí sú vlastne tí prví vykonávateľia európskeho práva um, predovšetkým od uh, spustenia európskej alebo prijatia európskej zmluvy, Lisabon, pardon, od uh, zmluvy z Níz, Maastrichtskej zmluvy a Myslím si, že sme dosiahli naozaj veľký pokrok za tých posledných 10 rokov. Spoločné uznávanie, e, ktoré si vlastne vyžaduje spoločný priestor slobody, bezpečnosti, spravodlivosti a tak, aby sudcovia mohli naplno využiť jeho potenciál. A na to potrebujú naozaj e, takéto doplnkové vzdelávanie, aby poznali e, existujúcu legislatívu, existujúce tradície, aby sa vedeli vlastne obracať v tomto novom priestore. A preto preto, preto potrebujú takúto prípravu. A tiež treba využiť už existujúcu sieť e, takýchto univerzít alebo e, centier vzdelávania, ktoré by boli zapojené do tejto prípravy a, a spolupracovali aj e, s komisiou. A treba objasniť existenciu takýchto programov a preto by sme v prvom rade chceli vedieť, ako chce splniť eh, komisia tento cieľ, eh, ktorým je zabezpečiť, aby sa do roku 2020 polovici právnikov EÚ poskytla odborná príprava, aby sa aj skutočne aj zúčastnili. Po druhé, aké kroky plánuje uskutočniť s cieľom posilniť sieť zariadení poskytujúcich odbornú justičnú prípravu v Únii. A po tretie, akým spôsobom chce komisia eh, využiť túto ochotu Európskeho parlamentu e, a posilniť úlohu súčasných poskytovateľov odborného vzdelávania sietí v kontexte svojho návrhu nového programu súdnictva s cieľom umožniť im v plnej miere prispievať k dosiahnutiu cieľov štokholmského programu. Nesmieme samozrejme zabúdať aj na dôležitú úlohu eh, jednotlivých eh, súdov, respektíve teda konkrétne aj Európskeho súdu a, Európsk- a súdu pre, eh, Medzinárodného súdu pre ľudské práva. Ďakujem. Mm, ďakujem pekne. Ďakujem a teraz mene komisie má slovo pani komisárka Redingová. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som vyjadriť e, svoju vďako a uznanie za to, že Európska komisia a Európsky parlament zdieľajú rovnaký názor na túto problematiku. Chcem sa poďakovať aj za spoluprácu medzi výbormi Júria a Libe. Vďaka ich spolupráci máme teraz veľmi e, ambiciózny e, návrh Eh, aj na, a vďaka tomu aj vlastne komisia prijala oznámenie v septembri 2011 ohľadom tejto odbornej prípravy. Vybudovať potrebujeme si vybudovať dôveru a potrebujeme posilniť dôveru v súdnictvo a to môžeme dosiahnuť aj posilnením odbornej príprave. Eh, chceme, aby 700 tisíc vykonávateľov práva v Európskej únii, čo je približne polovica týchto vykonávateľov v celej Európskej únie, aby do roku 2020 im e, bola zabezpečená odborná príprava. E, chceme zabezpečiť, aby všetky prostriedky na tej miestnej, regionálnej, národnej úrovni boli zmobilizované a využité. A samozrejme všetky zainteresované strany budú sa musieť zaangažovať a musia sa zapojiť do eh, rôznych vzdelávacích eh, aktivít, aktivít odbornej prípravy na všetkých úrovniach a zabezpečiť zvýšenie počtu účastníkov mnohé právne profesie um, a teda jednotlivé, prí, jednotlivá príprava v týchto profesiách uh, musí byť organizovaná efektívnym uh, spôsobom. Samozrejme, komisia bude uh, spolupracovať s, s Európskou sieťou tréningových centier Európske centrum pre verejnú správu tiež bude spolupracovať s rôznymi e, právnymi organizáciami, právnickými organizáciami v Európe. Okrem toho chceme začať dvojtýžňový výmenný program pre nových sudcov a prokurátorov od roku 2014. A tiež sa zavezujeme e, e, prispôsobiť alebo poskytnúť financovanie pre vysokokvalitné projekty, tak ako ste si už mohli aj prečítať v návrhu budúceho finančného programu. A pokiaľ ide o navrhovaný pilotný projekt, komisia, komisia už podnikla kroky na jeho e, uskutočnenie od e, jary. Ďakujem pekne. A Teraz sa dostávame k rečníkom v mene jednotlivých eh, politických skupín. Salvatore Jakolin na dve minúty za EPP. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pani komisárka. So záujmom sme si vypočuli názor komisie, predstavenie tejto situácie, pokiaľ ide o zlepšenie odbornej prípravy eh, vykonávateľov práva. Myslím si, že odborná príprava sudcov a prokurátorov je nesmierne dôležitá, pretože môžeme dosiahnuť vyššiu aj harmonizáciu, lepšiu spoluprácu medzi jednotlivými vykonávateľmi práva, vybudovať viac dôvery. A myslím si, že by mala existovať aj väčšia spolupráca, nadnárodná spolupráca medzi jednotlivými právnymi systémami, pretože čoraz viac vidíme, že má že právo nadobúda čoraz viac medzinárodný charakter. Medzinárodné spoločenstvo je naozaj veľmi komplexné. Ľudia eh, chcú mať svoje práva, chcú uplatňovať svoje práva, napríklad program Erasmus alebo rôzne ďalšie nadnárodné eh, projekty, programy, eh, správne využívať jednotný trh a tak ďalej. Ak je napríklad slobodný pohyb eh, ľudí a profesí, tak samozrejme treba zaručiť eh, existenciu tých správnych eh, a rovnakých noriem. Je treba mať systém, ktorému ľudia dôverujú a na tomto je založený aj štokholmský program, je teraz založený na vzájomnom uznávaní súdnych rozhodnutí, súdnych noriem mladým ľuďom by malo byť by sa malo pomôcť, aby sa mohli lepšie dostať na pracovný trh, aby mohli získavať skúsenosti, učiť sa jazyky a samozrejme, či už teda hovoríme o roku 2014 alebo o roku 2020, je potrebné mať takýto pilotný projekt, ktorý bol spomenutý potrebujeme do neho investovať, aj do tých ďalších programov investovať dostatočné financie. Ďakujem pekne. Teraz v mene socialistov a demokratov Luigi Berlinger. Pán predseda. Európska únia vytvorila veľmi veľa e, legislatív, veľmi veľa zákonov, e, vytvorila tiež tzv. štokholmský program a existuje vlastne tu tento veľký objem zákonov, ale mnohí občania si nie sú vedomí e, týchto zákonov a mnohokrát aj E, sudcovia e, možno nestíhajú sledovať všetky tie zmeny. A myslíme si, že skutočný európsky sudca je národný sudca, ktorý dokáže meniť svoju mentalitu a dokáže sa vlastne ponoriť do tých znalostí európskeho práva. My potrebujeme hovoriť o komunikácii s občanmi aj s vykonávateľmi práva tak, aby oni boli vlastne tou hybnou silou týchto zmien, aby mohli využívať tieto zmeny, využívať výhody, ktoré prináša nová legislatíva. Potrebujeme ten pohyb z dola nahor. Nemôžeme jednoducho len kázať tak ako možno v škole. Nemôžeme tu hovoriť len o nejakých prednáškach. My musíme stimulovať záujem, zvedavosť týchto ľudí, vykonávateľov práva. Musíme ich pritiahnuť e, rôznymi e, praktickými prípadmi. E, naše, náš návrh a som teda rád, že aj Európska komisia to povedala. Náš názor je taký, že by sme mali zvrátiť tento trend, mali by sme mať takúto odbornú prípravu. Napríklad v Holandsku je veľmi zaujímavá sieť. Ľudia na súdoch vlastne, respektíve súdni zamestnanci, sme získavajú skúsenosti aj na základe skúseností sudcov, respektíve učia sa od sudcov a mali by sme tieto poznatky využiť. Ďakujem pekne. A teraz v mene skupiny ALDE Cecilia Wikström na dve minúty. Ďakujem, pán predseda. V európskych inštitúciách sa vytvorilo pochopenie, pretože tieto, preto, že tieto inštitúcie sú odlišné. A tu sme vlastne svedkami toho, čo je jednota rôznosti. Je dôležité, aby sa diskutovalo o integrácii v tejto oblasti. A ako nájdeme spolu cesty na to, aby sme tieto odlišné systémy pochopili lebo len prostredníctvom výmeny skúseností môžeme prekonať rozdiely a zároveň vytvoriť aj väčší rešpekt voči odlišnostiam iných. Som presvedčená o tom, že to platí aj pre právnické povolania, pre sudcov, eh, advokátov. Je jednoduchšie vytvoriť eh, zrozumiteľnosť právnych systémov odlišných krajín, keď dochádza k osobným stretnutiam, stretnutiam, pri ktorých možno vzájomne hovoriť, vytvoriť dialog a vzájomne sa vzdelávať a vytvoriť príležitosti pre ďalšie vzdelávanie. Len týmto spôsobom možno vytvoriť rešpekt a prekonať rozdiely. Je veľmi dôležité, aby sa zohľadňovali e, rozdiely v jednotlivých členských štátoch a aby sme sa postarali o to, aby sa protichodné, protichodné ustanovenia, aby sme ich mohli pochopiť a vykladať. Je dôležité, aby sme prispeli k tomu, čo to vlastne je európska právna kultúra a čím má byť v budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne, že ste dodržali limit. A teraz má na jednu minútu slovo pán Andras Melcer. Dnes máme množstvo právnych predpisov, ktoré sú nielen národné, ale aj európske a samozrejme ešte je tu aj medzinárodné právo. Eh, odľa od eh, mnohých eh, predpisov, ktoré ovplyvňujú právny rozvoj. A ak má niekto zostať informovaný, tak ďalšie vzdelávanie je nevyhnutné. V rámci EÚ je potrebné posilniť ochranu obetí, aby sme pomohli traumatizovaným obetiam. A tu je veľmi potrebné vzdelávanie advokátov. Bolo by želateľné, aby sa znížili problémy pri menšinách, e, kde dochádza k diskriminácii a nehovorím už o e, Benešových dekrétoch, kde dochádza stále k diskriminácii. E, vyhlásenie 34 OSN spochybňuje tieto ustanovenia. Samozrejme, je tu mnoho, mnoho Ehm, ustanovení, ktoré e, spochybňujú rôzne historické rozhodnutia, napríklad genocídu Arménov. Takže e, tu je potrebné do, dotiahnuť právnicky tieto témy. Ďakujem veľmi pekne. A teraz prejdeme k ďalším rečníkom. Pani Ermina Maconi z EPP. Ďakujem, pán predseda Chcem sa tiež poďakovať pani komisárke Redingovej za dôležitú prácu, ktorú vykonáva v tejto citlivej e, otázke. Teda chcem vytvoriť e, e, Európsky právny zbor a vlastne dochádza k možnosti vykonaniu Euró- programu a Nadvezuje sa na oznámenie komisie a o tom už hovorila pani komisárka. Chcem počiarknúť, že e, cieľom pilotného projektu, ktorý predložil pán Bellinger, je to, aby sme mali spoločnú právnu platformu v zmysle akéhosi miesta, kde je možné odstrániť nedôveru medzi členskými štátmi, ale aj medzi e, používateľmi práva. Inovatívne elementy, ktoré týmto pilotným projektom zavádzame, pozostávajú nielen z ďalšieho vzdelávania, ako hovoril o tom kolega Beringer, ale ide o obrad trendu. Ide nám o to, aby sa advokáti, notári, prokurátori a profesori, aby všetci používali rovnakú kultúru, pokiaľ ide o ďalšie vzdelávanie Pani komisárka správne poukázala na to, že to je veľmi dôležitý bod. To je potrebné počiarknúť. Žiaľ, to sa ale neodráža v tom, čo predložila pani Redingová parlamentu, pokiaľ ide o tento pilotný projekt. Chcem preto teda na tento bod ešte upozorniť. Je dôležité, aby sme spustili experiment ktoré, na ktorom sa budú môcť podielať všetci používateľe práv, teda nie len právnici. Teda e, má sa dotýkať nie len prokurátorov a sudcov, ale ide o to, aby sme zdieľali spoločnú právnu kultúru, ktorú zdieľajú všetci používateľia práva. Lebo inak sa závery štokonského protokolu nedostanú k občanom. Ďakujem. Teraz slovo pani Kinga Gönc. Ďakujem, pán predseda. Na spoločnom trhu ide o mobilitu. Kapitál, služby, osoby majú svoju mobilitu. Je tu stále viac zraničných vzťahov v obchodnom živote, v súkromnom živote. To znamená, že e, tu dochádza aj k právnym sporom, ktoré treba riešiť. Je stále viac cezhraničných právnych sporov a preto je potrebné to uchopiť. To je podmienka mobility, totiž, že európsky občania majú dôveru k európskym inštitúciám a tiež e, majú dôveru k, v súdnictvo. Je dôležité, aby E, všetci príslušníci právnických e, profesí lepšie chápali európske právo. Ako deňová spravodajkynia e, programu pre spravodlivosť do roku 2020 považujem za nevyhnutné, aby súdcovia, právnici, prokurátori mali príslušnú možnosť pre ďalšie vzdelávanie. Právnici majú poznať nie len literu, ale aj e, ducha e, práva, európskeho práva. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pani Evelyn Regner. Jedna minúta. Ďakujem. Vážená pani komisárka Redingová, komisia si stanovila ambiciozne ciele. 50 právnických polovaní by mali mať príležitosť pre ďalšie vzdelávanie do roku 2020 v cezhraničných oblastiach. Je to eh, ambiciozný cieľ, ťažko sa bude uskutočňovať. Pozitívne je to, že existujúce eh, vzdelávacie možnosti sa rozšíria a podporia finančne. Mňa by pritom zaujímalo, ako chcete prekonať eh, problém jazykových bariér, totiž, že mnohí sudcovia nepoznajú cudzie jazyky a preto e, nemôžu e, sa zúčastňovať na výmenných programoch. A tiež pokiaľ ide o Európsky parlament a ďalšie iniciatívy e, z rozhodnutia Európsky parlament teda prichádza s dobrými návrhmi na uslušenie cieľov videokonferencie, internetové aplikácie, Erasmus pre sudcov a prokurátorov. To e, e, sú len niektoré príklady tejto iniciatívy. Napokon chcem na záver povedať, aké je veľmi dôležité, aby sudcovia a e, právnické povolania boli zainteresovaní do týchto programov, lebo oni vedia, o čo tu na ide a ako možno odstraňovať jednotlivé problémy. Ďakujem. Ďakujem. A teraz prejdeme k postupu Catch the Eye. Pán Papa Nikolau má slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Dovolte mi, prosím, aby som sa podelil o moje osobné skúsenosti v tejto oblasti. Podporoval som eh, istých e, občanov e, v Grecku, takže som požiadal aj komisiu o túto záležitosť, ale nakoniec súd sa e, vlastne posunul môj prípade niekoľko mesiacov, pretože to bolo potrebné. Bohužiaľ na národnej úrovni na súde nebola tá skúsenosť ktorá by bola vhodná na to, aby to priamo e, súd vyriešil. Čiže a toto je bežná situácia, kedy sa vytvára zbytočná administratíva na národných súdoch a e, potom zbytočne e, sa vytvára práca aj pre Európsky súdny dvor a tá je mm, zbytočná. Takže mám konkrétnu otázku. Tieto pilotné programy budeme, pokiaľ ide o odbornú prípravu aplikovať a zároveň budeme mať e, nejakú formu e, e, mechanizmu vyhodnocovania. Teda budeme schopní, a to sa pýtam, vidieť, že tento proces má konkrétne výsledky pre našich občanov a teda, že aj výkon súdnej moci sa bude vylepšovať. Ak sa páči, pán Paška. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka. Neustále sa meniace legislatívne prostredie v Európskej únii kladie stále väčšie nároky na našich sudcov, prokurátorov aj právnikov,

Köszönöm szépen, és most kérem a biztos asszonyt, hogy a bizottság nevében. Ďakujem a teraz e, má slovo pani komisárka, aby prehovorila v mene a odpovedala otázky. Monsieur le Président, je ne vais plus être long. Ďakujem pekne, už to, to nebudem e, nejako naťahovať, pretože e, hodina pokročila, alebo čas pokročil, takže iba stručne chcem povedať. Poprvé ďakujem, ďakujem za všetko, čo ste povedali, e, všetko, čo ste e, priniesli do tejto veľmi dôležitej témy. A naozaj je mimoriadne dôležité. Ak chceme otvoriť a vytvoriť Európu spravodlivosti, priestor dôvery, tak práve e, tá dôvera si v prvom rade e, vyžaduje vedomosti a povedomie. Čiže najprv e, treba vytvoriť podmienky, ktoré sú potrebné na to, spoločne teda so sudcami, spoločne s ľuďmi, ktorí sú zodpovední na národnej úrovni, na to, aby tieto vedomosti sa naozaj stali realitou prečo možno najväčší počet justičných e, expertov v rôznych e, konkrétnych profesiách a funkciách. A chcem ešte pridať e, ďalšiu vec. Dôvera to zároveň znamená stretávanie sa. Je veľmi dôležité, aby justiční odborníci z jednej krajiny sa spoznali osobne s sudcami, s prokurátormi, s advokátmi z iných krajín. Pretože potom, keď majú konkrétne otázky, tak už vedia, konkrétne na akého kolegu sa majú obrátiť. Takže tento program, ktorý e, my, alebo tieto programy, ktoré, ktoré my e, uvedieme a spustíme, e, pôjdu, pôjde o programy e, so svojím konkrétnym obsahom, ale samozrejme pôjde tam aj o tento rozmer spoznávania sa. Kön 12 órakor kerül sor Ďakujem. Rozpráva e, k tejto téme je ukončená a hlasovanie bude zajtra o 12. A teraz jednominútové vystúpenia. Ako prvé má slovo pani e, Fidelecká. E, pán predseda sa ospravedlňuje za výslovnosť. Ďakujem pekne.